teraz e, si e, e, odpikáva test kvôli terorizmu. A bez tohto ustanovenia by vôbec nemohol byť poslaný predsud. Ďakujem, diskusia je teraz ukončená. Hlasovanie bude v stredu. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu na programe a to je správa pána Siklína. Ide o prijatie eura Estonskom od 1. januára 2011 a odozdávam slovo pánovi spravodajcovi na 4 minúty pán Skiklúna. Thank you, Madam President. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Som veľmi rád, že mám možnosť prezentovať túto správu a chcem podporiť Ehm, žiadosť Estonska o vstup do eurozóny. Pani predsedajúca, je veľmi významné, že malá, ale veľmi determinovaná členská krajina Európskej únie e, dokáže a má šancu zaklopať na tieto dvere. Dokazuje to veľa o samotnej krajine, ale aj o mene, o eure, o eurozóne ako také. Je dôvod, prečo by Estonsko malo vstúpiť do eurozóny, je jasný. Estonsko splnilo maastrické kritéria, ktoré sú spomenuté v zmluvách. Okrem toho je potrebné si uvedomiť, že tieto úspechy sa nám dosiahnuť počas najhoršej hospodárskej a finančnej krízy, ktorú sme zaznamenali e, za celý náš život. E, tieto výsledky sú úspechmi e, veľmi rozhodnej estonskej vlády a tiež estonských občanov. Okrem toho Napriek ťažkostiam eurozóny verejná mienka v Estónsku je rozhodne za vstup Estónska do eurozóny. Ja ako spravodajca som bol v intenzívnom kontakte s komisiou, s Európskou centrálnou bankou a aj s estonskou vládou a navštívil som Estónsko v polovici mája, keď komisia a Európska centrálna banka zverejnili svoju správu o konvergencii. Prípravy, eh, ktoré absolvovalo ministerstvo financí Estónska, ďalej eh, parlament, eh, a Centrálna banka. To všetko e, je v prospech Estónska. Musím však vysloviť isté obavy e, v súvislosti s krátkým obdobím, ktoré vyčlenil parlament e, na prezentáciu tejto správy po zverejnení správy o konvergencii. Nemyslím si, že je vhodné vyčleniť takéto obdobie a ako som už spomenul v minulosti, je to dôkaz nedostatku rešpektu parlamentu. Zaznamenal som dosť výrazné zlepšenia E, po stretnutí komisie a Centrálnej banky s kanceláriou a po zverejnení správy pokroku. Ja však dúfam, že ak ďalšia krajina vyjadrí želanie stať členom eurozóny, nebude to e, musieť byť v takom krátkom časovom období. Isté, že sú tu aj problémy. Predtým, ako eurozóna príjme nových členov, podľa mňa e, takýto postup by bol dosť nerozumný Mm, sme motivovaní a sme si istí, že dokážeme obstáť v nejakých skúškach budúcnosti eurozóny. Inak e, nebudeme schopní prijať e, schopné a silné členské štáty, ktoré nám môžu pomôcť v ťažkých časoch budúcnosti. E, teraz je správny čas nastoliť znovu dôveru v eurozóny, zaviesť opatrenia na ozdravenie verejných financií, na rozumnejšie e, riadenie. Podľa mňa Estónsko bude veľkým prínosom pre eurozónu, pretože má zdravý prístup k verejným financiám a to dokazuje, že na konci roka 2009 e, úroveň e, vládneho deficitu bola na najnižšej rovni spomedzi krajín eurozóny. Napriek zníženiu miery hospodárstva v roku 2009 došlo k prehlbeniu verejných služieb a to znamená, že podiel vládneho dlhu voči HDP je 7,2 a to je najnižšia úroveň v Európskej únii a jedna z najnižších úrovní na celom svete. E, v týchto neľahkých časoch krízy Estónsko e, sa držalo v zdravých číslach. Estónsko a ďalšia skupina e, krajín eurozóny E, ktoré budú dodržiavať fiskálnu disciplínu a ktoré budú schopné prijať nelahké rozhodnutia na to, aby udržali svoje verejné financie pod kontrolou. E, aj to si vyžaduje politiku, politickú symboliku. Je to dôležitý symbol aj pre susedné krajiny eurozóna, že vstup e, do eurozóny je dobrým rozhodnutím pre tie krajiny, ktoré sú správne pripravené na takýto krok. Tým nechcem povedať, že Estónsko má pred sebou ľahkú cestu. To nie je. Nezamestnanosť napríklad je veľmi vysoká, okrem toho je tu veľké riziko inflácie pre budúcnosť. A preto vláda musí byť e, obozretná, najmä počas e, obdobia zmeny a prechodu. E, chcem však odporučiť túto správu na schválenie Európskomu parlamentu. Ďakujeme pekne. Teraz privítame komisára Rejna a dávame mu hneď slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení poslanci. Predovšetkým dovolte mi povedať, že by som rád poďakoval eh, pánovi Edvardovi Skiklunovi za jeho veľmi vyváženú a obsažnú správu o konvergencii eh, Estonska do eurozóny. Okrem toho by som rád zablahoželal našim estonským priateľom k dosiahnutiu eh, tohto dôležitého milníka chcem oceniť vašu rozsiahlu podporu pre schválenie Estonsk, eura v Estonsku, eh, ktoré prebehlo vo výbore EKON 2. júna. Je dôležité uvedomiť si tento krok na podporu návrhu komisie a tiež na zavedenie eura v Estonsku od 1. januára budúceho roka. Veľmi dobre vieme, že vyhodnocovanie konvergenčných eh, okolností v súvisí s Estonskom e, bude prebiehať na pozadí e, jedným z najťažších čias v Európe a v eurozóne. Sú to tie najťažšie časy, aké euro zažívalo. V tomto ohľade toto pozitívne vyhodnotenie Estónska je veľmi dôležitým signálom a dokazuje, že rámec Európskej menovej únie funguje Okrem tohoto počiarkuje, že v tomto konvergenčnom hodnotení členské štáty e, podliehajú e, veľmi pozornému hodnoteniu na základe svojej vlastnej výkonnosti, svojich vlastných kritérií a na základe rovnakého zaobchádzania. Táto hodnotiaca správa o Estonsku je pozitívnym signálom aj pre trhy, pre finančné trhy a tiež pre oblasti mimo eurozóny v rámci Európskej únie. Rád by som zdôraznil, že Estónsko chce vstúpiť do eurozóny z veľmi silnej pozície, z, so silnou politikou aj na fiskálnej úrovni a taktiež s veľmi nízkou úrovňou zadlženia v podstate najnižšou mierou zadlženia spomedy štátov EÚ. Verejný dlh v Estonsku predstavuje zhruba 7,2 A to je e, o mnoho nižšie ako priemer v ostatných štátoch Európskej únie, čo je vo výške 75 Stabilná výmenná hodnota, ktorá bola zavedená v roku 1992, sa dodržiava preto schválenie prijatia eura nebude veľkým šokom eh, pre eh, finančný vývoj tejto krajiny. Isté, že schválenie eura nebude eh, konečným milníkom na ceste Estonska. Ak Estonsko vstúpi do eurozóny od budúceho roka, bude potrebné zachovať politickú disciplínu a tiež zachovať fiskálne, štrukturálne a ďalšie ciele na ceste e, k správnemu fungovaniu eurozóny. Chcem oceniť ochotu estonských e, orgánov ubezpečiť eurozónu, ale aj partnerov Európskej únie formálnym listom, v ktorom sa uvádza, že sú ochotní e, formulovať svoju politiku na posilnenie stability a tiež zosúhľadiť politické priority v súhľade s týmito cieľmi. Paralelne je tu tiež potreba posilniť eh, hospodárske riadenie v Európe. Eh, Komisia vo svojom nedávnom návrhu spomína aj podstatné prehlbenie hospodárskeho riadenia v Európe a taktiež eh, veľmi prísne hodnotenie eurozóny na základe meradiel členských štátov. Takto chceme pristupovať k vybudovaniu silnejšej a efektívnejšej európskej e, menovej únie. Vážna pani predsedajúca, vážni poslanci, na záver dovolte mi povedať, že po rokovaniach tento týždeň s Európskym parlamentom táto záležitosť sa posunie na rokovanie Európskej rady e, koncom tohto týždňa, ak všetko pôjde v súlade s plánom, očakávame, že všetky relevantné právne dokumenty e, schváli Rada ECOFIN 13. júla a tak poskytne Estonsku dostatok času pripraviť sa na túto zmenu a na prijatie eura od 1. januára budúceho roka. Teda ešte raz chcem poďakovať za vašu podporu eh, nášho návrhu a chcem srdečne zablahoželať Estonsku a jeho občanom. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz rečníci v mene politických skupín. Najskôr pán Michel v skupiny EPP na dve minúty. Uh, ďakujem, pani predsednička. Ďakujem uh, pánovi spravdecovi za veľmi dobrú správu. Môžem podporiť uh, celkové závery, ako aj obavy, o ktorých hovorí. Chcel by som povedať predovšetkým to, že eh, ak máme byť, že sme schopní prijať Estonsko do eurozóny vďaka obetiam, ktoré urobili eh, estonskí občania a za eh, schopnosť lídrov krajiny. Schopnosť týchto lídrov a obete sú veľmi dôležité. My niektorí si ešte lížeme rány a nie sme si istí, aká bude budúcnosť budúcnosť eurozóny. A tu máme túto malú krajinu, ktorá nám ukazuje smer. Ukazuje smer, je to akýsi maják, ktorý e, je majakom nielen pre tento región, ale pre celú Európu. Je to maják, ktorý nás nabáda e, zvýšiť našu dôveru aj na nadchádzajúce obdobie. Počas prvého desaťročia existencie euro bolo v eurozóne vytvorených 16 miliónov e, pracovných miest, takže to skutočne svedčí o tom, že treba podporiť celý tento projekt, projekt a vyžaduje si to e, odvážne krajiny, odvážne národy a blahoželám Estonsku k tomu, čo eh, urobilo, čo dosiahlo. Keď si zoberieme eh, túto situáciu, kde by bola táto malá krajina, kde by sme boli všetci, keby sme nemali Európsku centrálnu eh, banku a keby nekonali európsky ministri financií zhodne v týchto ťažkých časoch. Bolo potrebné riešiť veľmi ťažkú časť európske, e, hospodárskeho cyklu a takisto e, Európska centrálna banka e, začala hovoriť o potrebe riešiť infláciu, ako aj úrokové sadzby E, ďakujem veľmi pekne a podporujem e, celkové zameranie správy. E, asi tu budeme dlho dnes preto musím byť prísna. Teraz pán Padar v mene socialistov a demokratov. Pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, v stredu budeme hlasovať o správe o pripojení Estonska do eurozóny, ale ešte budeme musieť čakať e, mesiac na oficiálne rozhodnutie Rady. Prijatie eura pre Estonsko je ďalším krokom v našom integračnom procese. Je to vlastne prirodzený dôsledok prísnej e, rozpočtovej politiky, ktorú Estonsko vykonáva e, v kontexte krízy sme pochopili, že výzvy tejto krízy vyžadujú nový prístup a nové premyslenie pôvodných politík. Takýto nový prístup viedol k mnohým rozpočtovým škrtom v roku 2008 a 2009. Prijatie eura e, ukazuje, že naše úsilia neboli zbytočné. Ukazuje sa význam e, spolahlivých štatistík a dôležitých štandardov Estonsko bude pokračovať svoju transparentnú a prísnu rozpočtovú politiku. My sme pochopili, že pre malú otvorenú ekonomiku neexistuje iná alternatíva. Prijatie eura Estonskom je pozitívnym signálom pre Európu. Naša dôvera v euro je ako svetlo na konci tunela v zložitej hospodárskej situácii. Ja verím, že prijatím E, Estónska do eurozóny, táto zóna získa dobrého člena, ktorý prispeje k sile e, menovej politiky. Chcem sa obzvlášť poďakovať pánovi Skiklunovi ako spravodajcovi za dobrú spoluprácu. Chcem vás ubezpečiť, že Estonsko je pripravené k pristúpeniu do eurozóny. A teraz e, v mene skupiny ALDE pán Klint, dve minúty. Pani predsednička, ja sa teším z toho, že Estonsko od 1. januára budúceho roka bude 17. členom eurozóny. Náš balcký sused, naši predečníci už to povedali, je to jedna z mála krajín, ktorá splnila bravúrne maastrické kritéria. Môžeme si byť istí, že komisia a e, Európska centrálna banka veľmi podrobne sledovali a že e, nič nezľahčovali a dúfajme, že rozhodnutie rady bude bez akýkoľvek politických bony. 10 rokov e, po e, e, po spustení týchto predstavov sa ukazuje, že Estonsko vlastne je schopné splniť všetky prístupové kritériá. Teším sa z toho, že Estonsko plní zmluvy a vie, že ako člen EÚ má, povinnosti, má povinnosť jedného dňa sa stať členom eurozóny. A je dobré, že to chcú urobiť tak rýchle. Ukazuje sa, že sú tu krajiny, ktoré majú dôveru v toto spoločné dielo. Našťastie estonská vláda nemusela toto rozhodnutie robiť prostredníctvom referenda lebo vieme, že občania dnes e, majú veľké starosti. Keď sledujete e, médiá, tak vidíte, že majú obavy, že to bude viesť k zvýšeniu cien. Slovinsko, Nemecko sú príkladom toho a v Nemecku nie. Zbytočne máme e, to slovo euro ako drahý peniaz. teda ako člen eurozóny musí Estonsko byť jedným z tých, ktorí e, znášajú e, tie problémy a starosti eurozóny. A preto chcem poprosiť komisiu, aby veľmi jasne v tejto veci hovoril prajem Estonsku, aby e, malo veľa šťastia a aby ďalej mohli udržať svoju rozpočtovú disciplínu e, a že sa to v budúcnosti preukáže. Ďakujem. Teraz v mene skupiny ECR pán Swinburne. Pani Swinburne. Ďakujem pani predsednička. Chcem pani spravodajkyni poďakovať za ich, e, za jej, e, za, e, pánom spravodajcovi za dobrú správu. Žijeme v zložitých časoch po finančnej krízi z roku 2008-2009. Toto je svedectvo finančnej zručnosti a rozpočtovej disciplíny estonskej vlády. Kvalifikovali sa pre vstup do eurozóny a udržali verejný dlh aj napriek nezamestnanosti je dôležité, že splnili maastrichtské kritéria a splnili svoje želanie vstúpiť do eurozóny. E, ja im prajem veľa šťastia v ceste, ktorú si zvolili. Ďakujem. Member, e, Ďakujem pekne. Teraz pán Bronz e, zo skupiny nezaradených za na 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Mnohí sa domnievajú, že by sme mali Estonsku blahoželať. Ja chcem prejaviť svoj súcit, s Estonskom, pretože hodnota meny štátu musí dokázať vyrovnať dovážané a vyvážané tovary a služby a tiež menové výmeny a musí sa meniť podľa potrieb e, krajina, e, ktorá bude mať menu, ktorá nezohľadňuje jej hospodársky vývoj, čili hospodárskym problémom. Veľká Británia sa o tomto presvedčila, keď bola členom predchádzajúceho e, systému pred eurom E, ocitli sme sa nielen pod úrovňou jednotnej meny, ale dostali sme sa tiež do recesie, do hospodárskeho úpadku, z ktorého sme unikli iba tým, že sme vystúpili z tohto systému. Estonsko tým, že chce nahradiť svoj de- deficit bežného účtu a kapitálového účku, účtu a ich prebytkami e, Myslím si, že tento prebytok môže viesť tomu, že Komisia a Európska centrálna banka zavedú súčasnú úroveň eura na príliš vysokej úrovni. Ak Estonsko potom zažije zníženie hodnoty svojho vývozu voči dovozu, potom úpadok a deficit e, úštovnej súvahy e, bude už nevyhnutný. Podľa mňa Estónsko stratí svoju menovú a fiskálnu suverenitu a tým stratí aj politickú suverenitu. To je do istej miery um, ironické pre krajinu, ktorá iba pred 19 rokmi unikla z pazúrov komunizmu. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k jednotlivým rečníkom. Najskôr pán Karinš na dve minúty. Ďakujem pekne. Pani, mēs sagaidām likumsakarību. Mēs sagaidām, ka komanda ar vislabāko disciplínu... Ak podporujeme eh, futbal, tak eh, chceme, aby vyhralo to eh, mužstvo, ktoré je najlepšie, ktorá má najlepších hráčov. A toto pravidlo treba rešpektovať aj v súvislosti s rozšírením eurozóny. Treba oceniť rozpočtovú disciplínu disciplínu a finančnú reformu. Pokiaľ ide o recesiu z roku 2008, a 2009 väčšina e, krajín e, Euro, Európskej únie zvyšila svoje verejné výdavky a e, bolo potrebné vychádzať z bázy, ktorá bola vybudovaná ešte pred e, krízou. Tie krajiny, ktoré konali rozumne, si vytvorili rozpočtové rezervy a vďaka týmto rezervám e, recesia, ku ktorej došlo v roku 2009, neviedla k úpadku. E, rešpektovaním prísnej fiškálnej disciplíny Estonsko zodpovedá všetkým maastrichtským kritériám a malo by byť prijaté do, európskej, do eurozóny krajiny. Čiže toto je dobrá správa a je to aj veľmi silný signál, ktorý sa vysiela e, napriek všetkým ťažkostiam. Je to pozitívny signál pre všetky pobaltské krajiny čo znamená, že ide o región, ktorý je schopný robiť reformy a viesť dobrú politiku. Je to pozitívny signál aj pre všetky ostatné štáty vrátane Litvy. Znamená to, že pokiaľ e, rešpektujete maastrichtské kritériá, môžete získať cenu, ktorou je vstup do eurozóny. Je však na to potrebné, aby si krajina dala do poriadku e, svoj rozpočet a ľudia musia dôverovať eurozóne. Príklad Estonska je dobrý. Ukazuje, že e, rozpočtová disciplína umožňuje dosiahnuť dosiahnuť dobrý výsledok. Ponomiče. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, myslím si, že časy hospodárskej krízy, e, v nich baltské štáty boli veľmi e, silne zasiahnuté. baltské tigre sa, strati, sa stali najslabšími krajinami Európy, ale teraz Estónsko je pripravené stať členom eurozóny po veľmi krátkom období E, to podľa mňa posilní e, eurozónu vo veľmi nejakých časoch. Musíme oceniť e, odvahu Estónska prijať takéto rozhodnutie, a urobiť takýto krok. A to, že prežilo túto krízu bez nejakých problémov. pobalské krajiny majú spoločne úroveň nízkeho verejného dlhu a to im dáva zvyšenú flexibilitu a získavať externé pôžičky. Podiel medzi verejným dlhom a HDP je 7,2 v Estonsku čo je výrazne pod priemer e, v rámci Európskej únie. Mali by sme sa ponaučiť z príkladu Estónska, mali by sme sa e, snažiť nájsť tú rovnováhu medzi ambíciami a opatrnosťou. Nemali by sme zanedbávať ani sociálne aspekty pokroku a prijatia eura. Je tu isté riziko zvýšenia cien. Dúfam, že estonské orgány budú schopné aplikovať vyrovnanú fiskálnu politiku tak, aby občania neboli obetnými baránkami. Kolega poukázal na riziko inflácie a v neposlednom rate prijatie eura v Estónsku je aj je symbolickým gestom. Má to symbolický význam pre krajiny z východu Európy, ktoré nie sú až také nadšené v týchto časoch krízy eh, prijať túto spoločnú menu. Ďakujem pekne teraz, pán Ole Schmidt. Ďakujem pekne. Har Europa och euron svåra problem. My máme v Európe celý rad problémov, ale myslím si, že je potrebné, aby sme verili v Európu rovnako ako Estonsko. Nesmieme očakávať len e, problémy a čakať, e, kedy pominú problémy. Myslím si, že výzva Európy spočíva v tom, že musíme e, konať podobne. Po tomto krízovom období musí Európa zaznamenať ďalší rozmach, ale je potrebné, aby Európa konala jednotne. Ďakujeme Estonsku a blahoželáme mu. Teraz prejdeme k spontánnej časti pani Pasesku ako prvá, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem Estonsku vyjadriť blahoželanie za úsilie, ktoré podniklo, aby splnili kritéria a tiež blahoželať k prísnej politike. Je to 13. krajina, ktorá prijíma e, euro v zložitom období európskeho hospodárstva tu sa dokonca špekuluje, že niektoré krajiny budú môcť vypadnúť z eurozóny, ale Estánsko preukázalo, že si zaslúži byť členom. Je to dôležitý signál pre rozšírenie eura na východ. A teraz, eh, keď eh, sa Rumunsko stalo predmetom analýzy, tu sa ukazuje, že Rumunsko nesplňa všetky kritériá na, splnenie na vstup do eurozóny bola by som, uh, chcela by som zdôrazniť, že štáty by mali vstupovať do zóny len vtedy, keď plňa kritéria. Ďakujem. Ďakujem pekne teraz pán Balčitis. Pat prisidedu do visų šiandieninių sveikinimų Estijos vadovybė. Eh, Chcel by som takisto zablahoželať eh, estonskej vláde aj ľudu. Eh, Litva bola pred niekoľkými rokmi na podobnej ceste, ale chýbalo nám niekoľko stotín percenta na to, aby sme mohli vstúpiť do eurozóny. Potom sme eh, prijali odlišné rozhodnutia od Estonska. Estonsko e, prijímalo menej populistických riešení, ale postupovalo obozretne v daňovej oblasti a celkové v ekonomike. My máme v úmysle vydať sa rovnakou cestou a dospieť k rovnako pozitívnym výsledkom. Ešte raz blahoželáme Estonsku ministerstvu financií, ktoré významne prispelo k tomuto úspechu e, celá estonská vláda e, by mala byť v tomto smere príkladom v Európskej únii. Ďakujem. Mr. who spoke earlier in the debate. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. E, to, že e, sa tu e, dostatočne about Estonia's adhesion to the euro. Ne, hovorilo na to, čo povedal pán Brons, je symptomatické. Európa je a eurozóna je vystavená mnohým kritikám, predovšetkým v anglosaskej tlači, ale skutočnosť je taká, že bez rozpočtovej disciplíny, ktorú prejavujú také krajiny, ako je napríklad Estonsko, tak pre nikoho z nás by už neexistovala žiadna nádej. Pán Zara, pani predsedajúca, pani, pán komisár. Neodpustil by som si, keby som nevyužil túto príležitosť na to, aby som blahoželal estonským kolegom. Estonsko je krajinou, eh, premien a e, vykonali mnoho dôležitých reforiem, vykonali fiskálnu reformu, liberalizovali ekonomiku v, rok, v 90. rokoch a to urobili spôsobom, ktorý, e, ku ktorému sa iné krajiny len ťažko môžu porovnávať. E, Estonsko bude silným partnerom v eurozóne, budú prísni a iste dosiahnu lepšie výsledky ako mnohé iné krajiny eurozóny a prispievajú prispejú ku stabilite zóny. Tým sa ukončuje čas KCI a teraz dávam slovo pánovi komisárovi Renovi. Ďakujem, pani predsednička. Dovolte, aby som sa vám poďakoval za podporu, ctení členovia. A dovolte, aby som využil túto príležitosť na to, aby som vás informoval o dôvodoch eh, harmonogramu na prijatie konverzie, eh, pokiaľ ide o eh, časti správy pána klunu. Dátumom pre posúdenie, pokiaľ ide, to je možné podľa údajov o pred odhadoch a to samozrejme je potrebné na základe posúdení E, verejných financií podľa Eurostatu. A na to, aby sme poskytli údaje parlamentu, Eurostat e, súhlasil, že bude robiť validáciu e, fiskálnych dát. A ešte stále beží príprava. Je to veľmi, veľmi krátky termín, ktorý na to máme a chceme zabezpečiť kvalitu. A keby sme to ešte viac skracovali, to by sa nedalo bez toho, aby sme nerobili e, kompromisy, pokiaľ ide o posúdenie všetkých štátov, e, najmä pokiaľ ide o nadmerné zadlženie a pokiaľ ide o e, dlh stability a rastu. To je veľmi dôležité pre menovú úniu. My vlastne využívame ten istý materiál v komisii, keď budeme príjmať rozhodnutia o všetkých 16 postupoch pri nadmernom dlhu, ide 12 e, existujúcich a 4 nové e, konania pri nadmernom e, dlhu. A to je vlastne všeobecný postup a to samozrejme spôsobuje isté obmedzenia pre komisiu v jej práci. V každom prípade vítam váš pragmatizmus a Členovia výboru EKON 13. E, apríla e, mali vlastne e, dialog, pokiaľ išlo o výhľady Estonska. Ja myslím, že môžem povedať, že komisia bude ochotná parlament informovať kedykoľvek bude potrebné o hospodárskej a fiskálnej situácii v Estonsku je jasné, že Estonsko musí byť v dele, pokiaľ ide o zabezpečenie stability verejných financií a makroekonomického rozvoja. A komisia určite bude e, túto situáciu tiež veľmi pozorne sledovať. Na záver chcem povedať, že sa spolieham na Estonsko ako na spojenca pri zabezpečení fiskálnej disciplíny. E, ide o tlak v rámci zóny na ostatných členov Potrebujeme to a potrebujeme spolupracovať, aby sme zabezpečili udržateľnosť e, verejných financií a tiež udržateľný rozvoj a tvorbu pracovných miest v Európe. Na záver, pani predsedajúca, dovolte, myslím, že to bol pán Brons, ktorý hovoril o tom, že údajne Estónsko stráca svoju získanú nezávislosť a slobodu. Možno by som mal pánu Mroncovi odpovedať tým, že poviem, že toto má čosi spoločné e, s tým, čo môj otec, e, ktorý má migračný pôvod, pred 15 rokmi hlasoval za vstup Fínska do EÚ a E, moja krajina sa vždy pozerala na východ, e, ale ja e, som sa odtedy vždy pozeral potom na západ. Ďakujem, pán komisár. A teraz pán e, spravodajca Cikluna. Madam Chairman. Vážna pani predsedajúca, ďakujem veľmi pekne, pán komisár Ren, za vaše vysvetlenie. Chápem, že harmonogram je niečo, s tým sa nedá príliš pohnúť. Ja som však mal isté obavy, aby sa netrivializovalo stanovisko parlamentu. Isté komisia to nechcela takto poňať. Na záver by som rád poďakoval svojim tieňovým spravodajcom za ich užitočné rady a tiež veľmi zmysluplné pozmeňovacie návrhy, ktoré som podporil a zapracoval do svojej správy. E, najmä by som chcel spomenúť pána Evara Padára, ktorý bol kedysi ministrom financií v Estonsku, ale aj súčasného ministra financií, e, za veľmi otvorené a ochotné vysvetlenia, kedykoľvek som sa na nich obrátil. E, chcem zaželať všetko dobré občanom Estónska. Zatiaľ sa im podarilo vyvrátiť kritiku. Teraz dúfam, že budú pokračovať na tejto svojej ceste, že budú obozretní, že budú sa snažiť pokračovať vo svojich úspechoch v budúcnosti aj ako členové eurozóny. Preto by som chcel odporučiť túto správu Európskemu parlamentu. Podľa mňa žiadosť Estonska si zaslúži našu podporu a dúfam, že presvedčujúca väčšina v hlasovaní v stredu poskytne Estónsku potrebný kredit a dokáže, že eurozóna je nažive. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Tým pádom sme uzavreli rozpravu a hlasovanie prebehne v stredu. Teraz ďalším bodom na našom programe sú jednominútové vystúpenia v súlade s článkom 150 rokovacieho poriadku. Prvým